podpíšem akt v mysle legislatívneho poriadku eh, v článku 78 štatútu. Titul tohto aktu bude tiež v zápisnici plenárneho zasednutia.